Le micro est branché, oui. L'ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième lecture de, euh, du rapport, j'imagine, de avril. A teraz tu máme správu Avril Doyle o stanovení limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu. Dávam slovo pani Doyle na 4 minúty. Thank you. Um... Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Chcela by som začať tým, že by som poďakovala všetkým tým správodajcom a osobitne aj francúzskému predsedníctvu za to, že umožnili aj dohodu v druhom čítaní. Je to dosť odborný návrh, technický, pretože sa snaží zlepšiť existujúci európsky režim a hlavným cieľom je e, zabezpečiť ochranu e, verejnosti pred e, reziduám látok, ktoré sa vyskytujú v potravinách živočíšneho živočíšneho pôvodu, pôvodu, ktoré sú s výškami z farmakologicky účinných látok. A toto má za cieľ zabezpečiť maximálne prijaté hodnoty MRL, ktoré by mali byť nad hranicou, ktorá je bezpečná, aj keď nie, u niektorých je ťažko určiť eh, bezpečnosť aj, aj vedecky. Samotné ešte nie e, chránia spotrebiteľov. Spotrebitelia by mali byť chránení tým, že by mala byť zvieratá ešte pred e, porážkou byť oslobodené od e, farmakologicky účinných látok. Avšak je potrebné zabezpečiť aj dostatok údajov k tohto druhu. Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu ku kľúčovým otázkam, predovšetkým, čo sa týka extrapolácie MRL, MRL aby sa mohli mohli prenašať z jedného druhu na iný. Potom po druhé by, by treba zharmonizovať e, normy EÚ s svetovými, s svetovým potravinovým kódexom a takisto MRO by mali platiť aj pre dovozy z tretich krajín. Pán predseda, podarilo sa nám objasniť opatrenia, ktoré budú musieť schválen, sa budú musieť schváliť buď pre potraviny produkované v EÚ alebo dovážané z tretich krajín a z tieto referenčné body pre prijatie opatrení predstavujú maximálny limit reziduí Otázka ustanovenia MRL pre určité rezidua alebo reziduálne látky. E, tiež boli dohodnuté aj oslaninské otázky financovania týchto e, otázok. Čo sa týka MRL od, e, alebo zabezpečenie výpočtov MRL z tých farmakologických reziduí predstavuje veľmi technicky aj finančne náročné štúdie potom sú tu ešte rôzne tzv. minoritné e, druhy, e, ale takisto aj ich využitie niektorých týchto je veľmi malé. Takže je potrebné ale však dosiahnuť určité, e, určité údaje z niektorých MRL, ak by sa chce ak sa chceme dopracovať k určitým výsledkom, takže v podstate táto otázka minoritného použitia minoritných e, druhov si vyžaduje naliehavé riešenie, pretože to súvisí predovšetkým s otázkou bezpečnosťou. Samozrejme, že veterinári sa snažia zvieratá liečiť, avšak e, nevždy polnospodári si môžu dovoliť e, licencovaného veterinára, aby predpisoval príslušnú, e, príslušné lieky pre zvieratá, ale tie úrovne MRL nie sú e, ustanovené e, pre konkrétne živočišné druhy v roku 1997 po 5-ročných skúsenostiach e, boli preskúmané všetky MRL, ktoré boli ustanovené a bolo, asociácia povedala, že nebolo potrebné ustanoviť e, osobitné druhy e, pre niektoré osobitné, pre niektoré osobitné druhy, osobitné MRL pre niektoré osobitné druhy, pretože bolo povedané, že môžu používať plošne, avšak boli, pretože tam boli zadefinované aj minoritné druhy ako všeobecne ostatné druhy. Avšak e, nie sú to e, vždy, vždy, vždy keď ide o rovnaký druh, e, je hovedzi dobytok je hovedzi dobytok a podobne. avšak došlo k extrapolácii MRL z e, údajov z jedného živočišného druhu na iné živočišné druhy. Avšak e, extrapolácia MRL boli z troch druhov, boli potom extrapolované aj na ostatné e, živočišné druhy. A text, ktorý tu je pred nami, v podstate zabezpečuje právny základ pre súčasnú extrapoláciu údajov MRL, ktoré sa používajú v, v veterinárnom lekárstve. Potom sú to dve veci, ktoré sa týkajú um, z hľadiska terapeutických potrieb a klinických prínosov um, pri liečení zvierať. A niektoré, e, niektoré produkty, ktoré používajú iné normy, nebudú obsahovať MRL, ale musí tam byť potom 6-mesačná doba. E, chcel by som ešte požiadať, e, že komisia, sa pamätám, hovorila, že dajú, že budú zabezpečia aj revíziu smernice o veternách liečivách. Nech sa páči, pán komisár. Pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni poslankyne poslanci. Revízia legislatívy, pokiaľ ide o maximálne hodnoty rezidií farmakologicky účinných látok potravín a živočného pôvodu, je veľmi dôležitou iniciatívou pre Európsku komisiu. Cieľom je chrániť spotrebiteľa pred zvyškami liekov v potravinách. Ďalším cieľom je zabezpečiť alebo zlepšiť zásobovanie liekmi pre veterinárne účely v celom európskom spoločenstve. Je to súčasť programu Better Regulations, teda zjednodušovanie legislatívy, ktorý prijala Európska komisia. 21. februára prijali parlament a rada spoločné stanovisko a my sme na tomto základe teda vychádzajúce z tejto spoločnej pozície, pripravili dokument komisie. Komisia prijala pozmaňovacie návrhy ako z Európskeho parlamentu, tak aj z dielne rady, pretože zachovávajú pôvodnú podstatu nášho pôvodného návrhu. 8. januára tohto roka komisia podporila v plnej miere spoločné stanovisko. Takže bude teraz možné celú otázku uzavrieť ešte pred skončením funkčného obdobia tohto parlamentu. Uzavratie na základe momentálneho spoločného stanoviska, umožní tým, ktorí sa zaoberajú týmito otázkami, lepšiu prácu v zmysle ochrany zdravia zvierat aj ochrany spotrebiteľov a ich záujmov. Tí, ktorí pracujú v tejto oblasti už naozaj s napätím, čakajú na revíziu legislatívy o maximálnych hodnotách reziduí. A ja si myslím, že už je teraz eh, čas tešiť sa z toho, že sa nám podarilo nájsť spoločné riešenie. Uvedomujem si, že je potrebné, aby tu bola dostupnosť veterinárnych liečiv a preto komisia bez ohľadu na pokroky, ktoré toto nariadenie už predstavuje, pokiaľ ide o maximálne reziduí, Napriek tomu v roku 2010 komisia predloží hodnotenie problémov pri uplatňovaní smernice o veterinárnych liekoch a tam, kde to bude náležité, komisia príde s novými návrhmi legislatívy. Chcem sa osobitne poďakovať spravodajkyni pani Doyle, ktorá naozaj veľmi neochvejne s nasadením pracovala na tejto téme a tým umožnila dosiahnutie dohody v tejto významnej oblasti. Ešte raz srdečná vďaka za vynikajúcu prácu. Ďakujem. V zásade teraz by mala nasledovať procedúra catch the eye, Čakáme na kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť. Zdá sa, že naša obrazovka je trochu unavená, takže nemáme procedúru catch the takže ja v zásade chcem požiadať komisára, či si želá odpovedať rečníkom z catch the Keďže nemáme rečníkom, takže zrejme nie. Dobre, ďakujem, takže dám slovo pani spravodajkyni. Thank you, um... Eh, indeed, um... Ešte si len e, vytredím komunity, pán predseda. Ešte, e, pamätám sa, že bol tu jeden pozmeňujúci návrh, návrh, ktorý nemôžem podporiť, pretože to spôsobuje určité právne problémy, keď e, nemôžete vykonávať skúšky na tých viatách, ktoré nemáte k dispozícii MRL, tak nemôžete použiť tieto údaje pre takéto skúšky. Takže ja by som chcela poďakovať, to nemôžem akceptovať, chcela by som poďakovať za spoluprácu aj komisárovi a chcela by som naliehať na to, že je potrebné zabezpečiť revíziu e, smernice o veterinárnych liečivách, ale všetci vieme takisto, aké otázka týchto MRL, týchto, e, týchto rizik ale eh, zdravie zvierat bolo veľkou eh, vysokou otázkou pre, po, posled, počas posledných dvoch eh, dekád a takisto a zabezpečenie dostatkov, doka, dostat, otázku veterinárnych liečiv a veľkého úsilia všetkých zúčastnených eh, orgánov a veterinárnych lekárov. Tá situácia zlepšila, ale stále to ešte nie je uspokojivé, avšak niektoré liečivá zase spôsobili určité problémy. Um, a zase, keď lie, zvieratá nie sú, sú liečené nejakými nie e, s autorizovanými alebo neschválenými liekmi, tak to spotrebuje, e, spotre, predstavuje to riziko tak pre majiteľa zvierat, ako aj spotrebiteľov. Takisto zase na druhej strane nedostatok liečiv môže mať celkovo zlý vplyv na polnohospodárstvo a na hospodárstvo celkovo. Uviedla by som ako príklad. Včely sú naj, ve, ve, veľmi ohrozeným druhom, pretože to je práve ten minoritný druh, ktorý je ohrozený. Avšak nielen nie že nedostatok liečiv a v tom z neutralizovaných liečiv má vplyv na znižovanie stavu zvierat a ohrozuje to aj zdravie, ale takisto to poukazuje na potrebu prijatia Lisabonskej zmluvy, aby sa takisto aj zlepšila situácia v oblasti veterinárnych liečiv. Veľmi pekne ďakujem aj komisii za spoluprácu. Merci beaucoup. Ďakujem pani Doyle. Debata je uzatvorená. Zajtra vo štvrtok budeme hlasovať. A teraz tu máme správu Hanu Takula vzdelávanie detí pristahovajúcov. Dávam slovo spravodajcovi na 4 minúty.